Ďakujem pekne. Teraz prehlásenie 61 lomeno 2010 Tomsen, Lin, Figueiredo, Deli, Protasievič. Pani Deli, vy máte slovo, ide o stratégiu EÚ pre uh, osoby, ktoré nemajú bydlisko. Opäť je tu dostatočný počet eh, podpisov, takže v súlade s článkom 123 to bude zaslané adresátom pani Deli. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, eh, som dosť eh, dojata a chcem sa v mene mojich kolegov Lynn Figureido, Protasievič, dovolte, aby som sa vám poďakovala za vašu podporu tohto prehlásenia číslo 61. Európska komisia dnes e, predkladá kľúčovú iniciatívu pre platformu, Európsku platformu proti e, chudobe a exkluzii, takže aj toto naše prehlásenie je silným signálom pre komisiu a členské krajiny. Treba prejsť od slov k aktom Musia byť e, konkrétne návrhy predkladané, takže e, majme sa na, pozor, na pozore do roku 2015, aby už nik nemusel e, spať vonku, takže ešte vám zaželám aj pokojné sviatky. Grazie. Ďakujem pekne. Pán Bese má slovo. Eh euh, v mene mojich troch eh, kolegov, pani eh, Petikainen a Sabu a Davis sa chcem srdečne poďakovať 410 európskym poslancom, ktorí podpísali písomné prehlásenie, ktoré sme my predložili eh, a žiadame v ňom posilnenie právneho eh, predpisu na ochranu žralokov, eh, je to veľmi e, zraniteľný druh ako ostatné a e, je tu skutočná masakra e, žralokov, ktorým sú odrezané plutvy a zvyšky sa takto zohavené hádžu späť do mora. Takže sa vám chcem poďakovať za to, že ste v takom hojnom počte podpísali Túto písomnú, toto písomné prehlásenie je to silný signál pre komisiu, ktorá musí posilniť právne predpisy na ochranu tohto živočíšneho druhu. Ďakujem pekne. Dobre, takže prejdeme k samotnému hlasovaniu. Máme viacero bodov, takže prosím, buďme sústredení. Najskôr